Okay, ladies and gentlemen, let's start. Dobré ráno, dámy a páni, začníme. Vítam vás tu všetkých srdečne. Dnes máme tri body, ktoré chceme prevzať, prebrať spoločne. Ide o Európske atomové spoločenstvo, jadrový výskum, rámcový program a tak ďalej. Všetky tieto body prevzal kolega Bržezina. Sú to tri návrhy, ktoré máme k dispozícii, aj správu máme k dispozícii, takže poprosím pána Bržezinu, aby sa k tomu vyjadril a potom si to spoločne prediskutujeme. Prepačte, Pán predseda, pán Březina, ja by som rád v mene celého výboru zagratuloval pánovi predsedovi, nášmu priateľovi a veľkému predsedovi výboru k dnešným narodeninám. V mene všetkých kolegov, hoci ma požiadali, aby to nebolo oficiálne, ale aj tak v mene všetkých kolegov z výboru veľa zdravia, veľa šťastia to ostatné to dokážeme ovplyvniť sami, ale zdravie a šťastie to potrebujeme. Takže všetko dobré k narodení nám v mene všetkých kolegov. Ganz herzlichen Dank. Ich habe ja gehofft, keiner würde es mir ansehen. Und keiner würde es... Ja som dúfal, že si to nikto nevšimne, že som zase o rok starší, ale žiaľ stalo sa. Teraz kolega Březina, nech sa páči teda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som tiež začal tak mimoriadne, tým, že vám zaželám všetko najlepšie k narodeninám. A teraz vážne k našej správe. 7.3. vydala komisia súbor legislatívnych návrhov na pokračovanie v jadrovom výskume tiež pokiaľ ide o odbornú prípravu Euratomu na roky 2012 a 2013. Ide o rozhodnutie Rady o rámcovom programe a špecifických programoch, ktoré definujú priame, nepriame akcie a tiež ide o pravidla účasti na rámcovom programe. V skratke môžem povedať, že návrhy rámcového programu na spomínané roky 2012 a 2013 sú tu preto, lebo Euratom má 5-ročný cyklus a zatiaľ čo Európska únia má programové obdobie 7-ročné, takže je potrebné tieto dva roky nejakým spôsobom preklenúť. Výskum, ktorý spolufinancuje Euratom, je kľúčový na zvýšenie bezpečnosti, na zlepšenie účinnosti zdrojov a na celkové využitie jadrových technológií priemysle, ale aj v iných oblastiach, ako napríklad medicína. Tieto výskumné úlohy súvisia napríklad s Európskou priemyselnou iniciatívou pre udržateľnú jadrovú energiu ISNII. Jedna zo šiestich eh, iniciatív v rámci Európskeho strategického plánu pre energetické technológie. Ešte by som sa možno vyjadril k aktuálnemu vývoju. Postoj k jadrovej energii môžeme mať rôzny. Pokiaľ ide o výrobu energie, Takže otázka využívania alebo nevyužívania týchto zdrojov je otázkou zodpovednosti členských štátov. Ale ja som presvedčený, že bez ohľadu na toto by sme všetci mali podporovať výskum v oblasti jadra. Po Fukushime Európa potrebuje viac jadrového výskumu v celom spektre, teda bezpečnosť, efektívnosť zdrojov, medicínske využívanie, reaktory štvrtej generácie, jadrová fúzia a tak ďalej. Využitie výsledkov takéhoto výskumu potom bude otázkou rozhodnutia v konkrétnych krajinách. Zvýšenie bezpečnosti, efektívnosti a udržanie, rozvíjanie know-how. Týmto dosiahneme udržanie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. A rozhodnutie prestať vyrábať energiu z jadra nezdieľa celá Európska únia a o globálnom výstupe z jadra hovoriť iste nemôžeme. Ešte jedna vec. Táto legislatíva je veľmi naliehavá, pretože niektoré výskumné zariadenia, napríklad JET vo Veľkej Británii, majú financovanie zabezpečené len do konca tohto roka a aby mohli ďalej fungovať, aby tu bola kontinuita vo výskume, je dôležité, aby financovanie v najbližších dvoch rokoch plynulé nadviazalo. Ja si myslím, že konsenzus v oblasti jadrového výskumu je možný, preto sa teším na ďalšiu spoluprácu s tieňovými spravodajcami a Rád by som zdôraznil tú skutočnosť, že ďalší harmonogram je veľmi rýchly. Lehota na pozmeňovacie návrhy je už 6. septembra. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za uvedenie do problematiky. Nikto sa nehlasí o slovo? A pani Hercov, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela poblahoželať spravodajcovi. Mm, viem, že celé leto trávil prípravou tej správy, jej načasovanie nebolo príliš šťastné, to platí aj pre ostatné témy, o ktorých dnes budeme hlasovať. Uh, samozrejme, že v letnej prestávke sa ťažšie pracuje, ale ja mám pocit, že v tomto prípade všetci aktéry, rada, komisia aj parlament to vnímame ako určitú medzeru v časovom plánovaní a nie ako nejaký problém jadrového výskumu ako takého. Našim cieľom je vyriešiť problém, ktorý je skôr rozpočtovej povahy. Snažíme sa, aspoň vo väčšine skupín parlamentu, snažíme sa spoločne nejako zosúľadiť výskumný program Euratomu s viacročným finančným programom tak, aby sme nestrácali energiu e, na zbytočné diskusie. Väčšina politických skupín, pri najmenšom aspoň tá naša, pochopili, že ak dôjde k nejakým veľkým zmenám v jadrovej oblasti, tak bude potrebné intenzifikovať výskum v určitých oblastiach, ktoré možno zmiznú uh, z nášho zamerania, takže bezpečnosť napríklad, pokračovanie výskumu tejto oblasti je potrebné garantovať. My zrejme pripravíme niekoľko pozmeňovacích návrhov, tak aby sme spomenuli tie nové možné oblasti výskumu, v oblasti jadra, bezpečnosť a tak ďalej. Momentálne to pripravujeme. Ale boli by sme radi, keby sa dosiahla veľká väčšina vo výbore, aby výskum mohol pokračovať. Niektorí sú za, niektorí sú proti jadru, niektorí sú neutrálni, ale potrebné sa všetci na tomto dohodli. Dúfam, že to bude spoločné stanovisko o Toto nám ide aj s pánom Brzinom. Myslím, že odviedol vynikajúcu prácu. A musíme nahliadnúť do niektorých návrhov rady a našu prácu tak e, nasmerovať, aby sme dosiahli dohodu s radou. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Pán Mesároš, nech sa páči. Mesároš. Ah, OK. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. E, keďže môj kolega hovoril po česky, tak chcem e, na to reagovať e, v slovenčine, aby tomu lepšie rozumel. V prvom rade sa chcem poďakovať priateľovi a kolegovi pánovi Brezinovi za tú prácu, ktorú odviedol. Sledoval som to, lebo skutočne je to tento výskum, ale vôbec táto problematika jadrová musí byť teraz v centre pozornosti, hlavne po tom, čo sa stalo vo Fukushime, ale nie len preto, ale preto, čo, čo vyvolalo vlastne Fukushima v vo, vo svetovom meradle, ale aj v Európe, keď sledujeme naše krajiny, ako na to reagovali, tak skutočne človek musí mať e, trochu obavy o budúcnosť e, jadrového, jadrovej energetiky. Práve preto sa stotožňujem e, s názorom pána kolegu Brezinu, že potrebujem nie menej, ale viac jadrového výskumu po Fukushime a nie, nie, nie pribrzdiť výskum, ale musí nás práve nabádať Fukushima práve k rozšíreniu našich tém v jadrovom, jadrovom výskume. E, tu by som chcel upozorniť na to, že v rámci 8. rámcového programu by sme mali naj, hľadať, alebo mali by sme rozšíriť a mali by sme prehlbiť tie témy, ktoré súvisia s jadrovým výskumom. A tá, tak, ako povedala e, pani kolegyňa e, Edith Herzog, musíme nájsť v prvom rade tie e, fondy, tie e, finančné možnosti, aby sme naplnili tento výskum. A to musí byť už, už tak pripravený 8. rámcový program, aby tam tie nové témy boli aj aj s príslušnou finančnou podporou. Myslím tu hlavne na bezpečné skladovanie jadrového odpadu a napríklad na bezpečnú prepravu jadrového materiálu, suroviny a podobné témy, tie tam rozhodne e, musia byť a musíme to e, podporiť e, tým, že celý tento dlhodobý jadrový program by mal vyústiť e, k podpore e, práve výskumu aj v oblasti fúziových reaktorov, takže istým spôsobom určitá náväznosť to musí byť potom na program ITER, ktorý tiež je trochu e, teraz možno e, chápaný, e, chápaný nie je tak pozitívne, takže ja by som chcel na všetkých ako vyzvať k tomu, aby sme, aby sme nezložili zbranie, ale naopak, aby sme sa venovali ešte viacej a ešte väčšiu pozornosť jadrovým výskumom. A ďakujem ešte raz kolegovi. Uh, next is for Joran Cizli, Romana. Teraz pani Jordan Cizel. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o investície do energie v Európskej únie, únii a tieto investície boli príliš nízke, a to vrátanie výskumu. do rozvoja jadrovej energie sa veľmi neinvestovalo, hlavne v nadväznosti na udalosti v Černobyle. Bezpečnosť dodávok energie v Európe nie je daná. To sme si uvedomili a preto musíme začať investovať aj do takéhoto druhu energie. pretože jadrová energia môže byť bezpečným zdrojom energie. Takže je potrebné zmeniť naše myslenie, celé to prostredie. A myslím, že na tom momentálne aj pracujeme. Ja si myslím, že adekvátne financovanie je neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu. Ja plne súhlasím eh, s tým, čo nám dnes odprezentoval, čo pripravil spravodajca. Chcem mu k tomu zablahoželať. Myslím, že potrebujeme reagovať na Fukushimu takým spôsobom, že budeme mať e, taký výskum, e, ktorý nielen e, povedie k zachovaniu bezpečnosti, ale ešte aj k jej zlepšeniu. Tiež si musíme Čiže sa musíme pozrieť na štvrtú generáciu, tak aby sme mohli naše zdroje využívať efektívnejším spôsobom. Myslím, že musíme byť optimistami, musíme byť naďalej optimistami, pokiaľ ide o jadrovú fúziu a nesmieme zabúdať na to, že tu máme jadrový odpad, e, ktorý jadrová energia produkuje a že s týmto odpadom sa musíme vysporiadať. Recyklácia takéhoto odpadu si ešte vyžaduje ďalší výskum. Rada by som sa chvíľu venovala ľudským zdrojom. Spravodajca pripravil pozmaňovací návrh, ktorý poukazuje na dôležitosť ľudského kapitálu, ľudských zdrojov. Keď si uvedomíme, aké rizika vznikajú v prípade Berengie, tak vidíme, že tým rizikom je skôr ľudský faktor, než tie technológie. Spravodajca hovorí, že musíme um, investovať do odbornej prípravy, ehm, neustálej prípravy personálu pôsobiaceho v oblasti jadrovej energie. Jadrová energia zrejme bude i naďalej dôležitou súčasťou energetického mixu, vychádzajúc z našich strategických dokumentov. Ja si ale myslím, že by sme rovnako mali zdôrazniť otázku jadrovej bezpečnosti. Táto oblasť si tiež vyžaduje dodatočné prostriedky, pretože jadrová bezpečnosť, hlavne v nadväznosti na Fukushimu, musí byť neustále zlepšovaná. A ja súhlasím s kolegyňou Hercog, ktorá toto presne spomínala. Pokiaľ ide o časové rozloženie, myslím si, že je dobré zladiť tento harmonogram s inými strategickými oblastiami, takže považujem prístup spravodajcu za správny, aby tu bola kon- kontinuita v tejto oblasti. Kolega Tošenovský. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa tiež chcel pridať ku kolegom Čiže by som chcel pogratulovať spravodajcovi a podporiť ho v tejto dobe, ktorá nie je jednoduchá, pokiaľ ide o diskusie po Fukushime o využití jadra. Naozaj nebolo jednoduché takúto správu pripraviť, ale myslím, že sa mu to podarilo veľmi dobre. Ja nechcem opakovať to, čo už kolegovia povedali, snad to povedali aj lepšie, než by som to povedal ja. Súhlasím s tým, že je dôležité ďalej pokračovať vo výskume. Katastrofa vo Fukushime nemôže znamenať ukončenie vedeckého výskumu v tejto oblasti. V dejinách ľudstva vždy každá katastrofa, každá tragická udalosť znamenala, že sa ľudstvo chcelo ponaučiť z toho, čo sa stalo. Mnohé tragédie znamenali ponaučenie sa a vyvarovanie sa rizik, ktoré prináša rozvoj ľudskej spoločnosti a technika. Je to tak, naša spoločnosť bude čím ďalej tým zložitejšia a teda aj nebezpečnejšia. A preto je tu vedecký výskum, aby prinášal odpovede a zvyšoval bezpečnosť. To jednoznačne platí o jadrovom výskume možno dokonca ešte viac než v iných oblastiach. Jadrový výskum znamená rozvoj poznatkov o mnohých iných aspektoch, ktoré sa dajú použiť nielen v oblasti jadrovej energie. Ďakujem, súhlasím so spravodajcom aj v tom, že je to rozhodnutie každej jednej krajiny, Myslím si, že naozaj musíme veľmi silne podporiť výskum, tak aby sme pochopili rôzne deje, ktoré do toho vstupujú. Možno by som sa viac zmienil o programe ITER. Jadrová fúzia by mala byť tým ďalším článkom. A chcem apelovať na Chcem apelovať na to, aby sme sa dostali do reálneho výskumu, aby sa časy ktoré teraz e, nasledujú, aby sa vyznačovali možno silnejším manažerským riadením, aby ten postup bol jasný, aby u nás v parlamente bolo jasne povedané, v akých časových horizontoch ten výskum prebieha. Mnohí z nás máme totiž to skúsenosť ja z vysokých škôl o tom, že je niekedy aj nebezpečné, keď sa výskum e, realizuje len pre výskum. E, nemám na mysli len ITER, ale aj tu tie časové horizonty sú tak vzdialené, že tá diskusia môže byť veľmi komplikovaná, tak aby ten program naozaj dostal veľkú nielen finančnú podporu, ale aj inú podporu súhlasím s tým, čo povedala predrečníčka, že je veľmi dôležité, aby boli zachované programy na odbornú prípravu ľudí vykonávajúcich túto veľmi zložitú profesiu, pretože súčasťou nášho života v celej Európe ešte dlho bude jadrová energia Preto je potrebné, aby odborná príprava v tejto oblasti nebola opomenutá. Je to aj naša úloha na to upozorniť. Ako teňový spravodajca za svoju skupinu veľmi podporujem túto správu. A ešte raz gratulujem spravodajcovi. Myslím, že sa mu podarilo dopracovať k veľmi vyváženému textu, ktorý ešte s ďalšími diskusiami iste ešte vylepšíme. Ale myslím, že už aj teraz tá úroveň je veľmi vysoká. Takže ešte raz e, veľmi podporujem túto správu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme pekne, pani Hybner. Ďakujem pekne za vynikajúcu správu kolegu Březinu. Keď sa pozriete na pozmeňovacie návrhy, tak e, jasne vidíte, že tá téma sa rozoberá naozaj zo všetkých možných uhlov pohľadu. A to hĺbkovo, úplne v súlade s dôležitosťou tejto témy. Verejnosť chce vedieť, čo pre nás znamená jadrová energia. A my si musíme uvedomiť, že jadrová energia tak ľahko neskončí, tak rýchlo neskončí. Je nepredstaviteľné, že by sa uzavrali všetky jadrové elektrárne v Európe. Áno, sú tu takí, čo to tvrdili po katastrofe vo Fukushime, ale reálne možné to nie je. Momentálne musíme upozorňovať hlavne na potrebu ten jadrový e, výskum podporiť, rozšíriť jeho obsah. Spravodajca spomínal bezpečnosť. Iste viete, že vo Fukushima nezlyhala technológia. Došlo k zlyhaniu bezpečnostných opatrení. Výskum duálnych bezpečnostných systémov by nám mohol pomôcť do budúcna. Výskum musí pokračovať. Obsah tohto výskumu je potrebné rozšíriť a nestačí o tom len hovoriť, je potrebné dať aj potrebné financie tak, aby tento výskum mohol náležite fungovať, aby dostal požiadavkám 21. storočia. Jadrový odpad, spravodajca mu pripisuje veľmi veľkú dôležitosť, nielen pokiaľ ide o prepravu a skladovanie, ale aj pokiaľ ide o technológie neutralizácie odpadu. Zatiaľ sme sa venovali len doprave a skladovaniu a teraz e, musíme zohľadniť e, aj tie technológie, ktoré sme doteraz e, opomínali. Ide o tie, ktoré môžu neutralizovať využité jadrové odpady, jadrové palivo. Ja by som rada zdôraznila nasledovné. PR, to ako komunikujeme s ľuďmi. Ľudia majú pocit, že jadrová energia je tá najhoršia, najnebezpečnejšia energia. Musíme lepšie komunikovať, musíme ľuďom vysvetľovať, musíme byť dôveryhodní. Musia ľudia vedieť, ako sa využíva jadrová energia. Ja si myslím, že oblasti komunikácie je čo zlepšovať. A myslím, že aj komunikácia by mala byť náležite financovaná. A chcem apelovať na všetkých kolegov z rôznych členských štátov, aby Áno, vychádzajúc z toho, že tu bude verejná rozpráva o tejto téme, prosím, uvedomme si, že čím skôr túto tému rozpracujeme, tým lepšie. Ľuďom musíme dávať informácie, to nám situáciu uľahčí. Ľudia tužia po informáciách, tužia po zárukách. Myslím, že by sme mali takéto informácie s prístup. V opačnom prípade uh, sa tu bude iba šíriť strach. Vázi. Merci, merci. Kolegyňa Rivazi, ďakujem pán predseda, ďakujem aj pánu spravodajcovi. Pokiaľ ide o túto správu, za nás zelených môžem povedať toľko, že vôbec nesúhlasíme s prioritami, ktoré tu boli uvedené. 453 reaktorov máme celkovo vo svete, potom čo boli e, zavreté e, niektoré reaktory v Nemecku. Mali sme tu katastrofy v Černobyle, v Fukushime. Nemôžeme teda vôbec povedať, že by boli reaktory bezpečné. Treba teda zabezpečiť bezpečnosť. To zostáva pravdou, ale ak chceme zabezpečiť bezpečnosť, znamená to, že by sme mali zmeniť subdodávateľov, pretože to je asi 8 článkový reťazec. To ovplyvňuje údržbu reaktorov a mali by sme samozrejme posilniť pravidlá. Videli sme vo Francúzsku záťažové testy, a bolo by potrebné investovať miliardu eur na jeden reaktor, ak by sme naozaj chceli všetky tieto e, problémy vylepšiť. Napríklad chladiace nádrže a tak ďalej. Je to naozaj zložité. Otázka znie, či tieto miliardy treba investovať, alebo by sme nemali odstaviť také nebezpečné reaktory. Dnes je tomu tak, že sa väčšinou vybuduje elektráreň, potom sa zistí, že betón použitý nie je naprosto, úplne bezpečný. Fúzia je teda riziková, štiepenie teda je e, problematické. A ak sa tak týmto spôsobom pracuje s uránom, tak vytvárajú sa produkty, ktoré v prírodzenom stave neexistujú. Vytvára sa radioaktivita a potom je tu štvrtá generácia, ale tá tiež funguje so štiepením, takže tu vždy budeme mať problém s radioaktívnym odpadom. Ďalej tvrdíte, že je tu fúzia ako ďalšia časť. Pokiaľ ide o fúziu, sú tu obrovské vedecké problémy, ktoré zďaleka ešte neboli vyriešené. Hovorí sa tu, že na začiatku roku 2006 budeme investovať 5 miliard, teraz tu máme 2 milióny, potom 16 miliard. Je tu mnoho, mnoho otáznikov, pretože Robia sa pokusy s tým, ako na, e, zaobchádzať s plazmou, ale to, tento výskum ešte nie je dovršený. Takže si myslím, že by sme naozaj mali vyčkať, aké budú výsledky jetu v Anglicku. Potom uvidíme, potom môžeme pokračovať. Čiže ja si myslím, že veci sa majú takto a to, k tomu nasledovný návrh. To, čo uvedol predrečník, je pravdou. Treba zlepšiť informovanosť počas e, katastrofy vo Fukushime. E, sa, e, teda na celom svete existujú detektory, medzinárodná sieť detektorov, ktorá mohla sledovať a oblaky z Fukushimy. Tieto boli zriadené, tieto detektory, na základe zmluvy o zrušení jadrových pokusov. Tieto detektory poskytli e, e, v hodinovom odstupe výsledky e, obsahu látok, cézie a tak ďalej. Tieto výsledky však nemá k dispozícii verejnosť a ja by som navrhla, aby sme vylepšili informovanosť, pretože tá povinnosť, že my budeme musieť niesť tie následky, My musíme vedieť, čo sa deje. Treba zistiovať, či sa v niektorých krajinách nedejú jadrové pokusy a my by sme mali požadovať, aby tieto výsledky sme mali k dispozícii. Vyše 400 reaktorov vo svete, takže niekde určite dôjde zase k jadrovej nehode môžu nastať veci nepredvídateľné. Mali by sme mať k dispozícii informácie, pretože pretože v jadrovej oblasti sú ľudia a iba oni majú tieto informácie, ale chcem, aby všetci mali tieto informácie, aby vec bola transparentná. Kolega Rübich. Ja, danke, Herr Vorsitzender, ich glaub. Ďakujem, pán predseda. Dorazili sme k veľmi, veľmi dôležitej téme a medzinárodná spolupráca bude v budúcnosti zohrávať veľmi dôležitú úlohu a preto aj posilnená spolupráca s Medzinárodnou organizáciou pre atomovú energiu bude mať dôležitý význam, aby sme z IAO spoločne prijali záväzné normy, ktoré príslušné potom tí e, regulátori, ktorí sú kompetentní, budú preverovať. Oni musia mať právomoci a myslím si napríklad že na príklade Francúzska vidíme, že nezávislý regulačný orgán má, môže mať a potrebuje e, silné práva. Pokiaľ ide o japonskú diskusiu, e, tak tu sa čoraz častejšie diskutujú témy odstávky a e, konečných úložísk. Musíme o tom intenzívne diskutovať, pretože je, na spotrebiteľov a daňových poplatníkov e, pripadajú obrovské náklady a preto v tejto oblasti e, bude, v budúcnosti bude táto oblasť veľmi dôležitá. K ITERu poviem len toľko, že medzinárodné zmluvy treba dodržiavať a že medzinárodné zmluvy, e, u nich treba dbať na to, aby finančná situácia na celom svete, vzhľadom na to, aká je napätá, aby sa posudzovala aj to, či konkrétne ciele do roku 2020, či by mali byť aj tu e, stanovené, predovšetkým pokiaľ ide o medzinárodné zmluvy. Ďakujem. Slovo má pán Udy. Ďakujem, pán predseda. Aj ja by som chcel e, poblahoželať pánu Brezinovi, ktorý odviedol e, dobrú prácu pri takejto zložitej téme, poskytol nám syntézu u záležitosti takých, tak problematických. Chcel by som pochváliť aj kvalitu jeho prezentácie. Poznáme postoj zelených, inventarizujú sa jednotlivé nehody a šíri sa tu panika. Chcel by som pripomenúť jeden príbeh. Keď sa postavila e, železnica, Ľudia boli proti najprv. Teraz to ale vyzerá inak. Teraz je železnica dôležitá. A dnes sme presvedčení o tom, že osud ľudí do veľkej miery závisí od našej schopnosti dať ľudského genia do služieb veľkým témam. A sem patrí aj energetika. Teší ma návrh komisie, pretože konečne sa tu hovorí o vedeckých témach. Pokiaľ ide o ITER, ho, veľa sa tu hovorilo o rozpočte, rozpočtových problémoch a konečne kolegovia povedali, že sa bude hovoriť o vedeckom výskume. To je správa dobrá, budeme podporovať určite fúziu. Druhý komentár. Navrhol som, že by sme mali predložiť návrh o uzatvorení jadrových elektrární. Máme najlepších inžinierov na svete. Tento program by umožnil špe- špecializovať a my by sme mohli byť najlepšími odborníkmi na svete na uzatváranie jadrových elektrární, pretože pokiaľ ide o aktivitu jadrových elektrární, ktoré budú fungovať povedzme 100 rokov, tak v každom prípade ten problém uzatvárania týchto elektrární nastane a my musíme zachovať čo najlepšiu vedeckú úroveň. Posledný problém, a to je možná otázka na sekretariát, v dokumentoch sa uvádza, že parlament schvaluje, ale v tomto prípade my dávame len svoje stanovisko, my nemáme politickú kompetenciu. Takže skôr než chvalujeme, podľa mňa by sme mali povedať, že uvádzame priaznivé stanovisko. To je len taká technická vec. Pán kolega Remek. Eh, děkuji, pane předsedo. Ďakujem, pán predseda. Ako už mnohí predrečníci by som chcel oceniť prácu spravodajcu, hlavne v kontexte nekonečnej diskusie o, o energetike, jej mixe a mieste a o mieste jadrovej eh, energetiky v tomto mixe. Treba len podporiť názor spravodajcu, že momentálne po havárii v Fukushime. Európa, obzvlášť Európa potrebuje viac výskumu v oblasti energie, aktívnejší vývoj a tiež aspoň udrženie existujúcej úrovne ľudských zdrojov, vedomostí a kvalitného know-how. Nie teda menej, ako tvrdia mno, niektorí, a to paradoxne aj preto, ako už bolo povedané, že niektoré štáty únie sa rozhodli utlmiť jadrové programy. Odborná príprava úzko súvisí s diskutovanými a požadovanými otázkami bezpečnosti jadrovej energetiky a aj v tomto bode podporujem názory spravodajcu. Som tiež názoru a je to moje presvedčenie, že Európa musí pokračovať v programu výskumu jadrovej fúzie, pretože do budúcna jednoducho nemáme inú možnosť, než hľadať ďalšie zdroje energie a bolo by od nás nesvedomé a krátko zrake v súčasnej dobe ustupovať od projektu ITER alebo ho tlmiť len preto, že jeho prípadné pozitívne výsledky sa už väčšiny z nás nedotknú. Nechcem ísť do podrobností jednotlivých dokumentov, ale podporujem napríklad dôraz spravodajcu na účasť malých a stredných podnikov i akademických pracovisk vo výskumoch a jasné upozornenie na skutočnosť, že jadrový odpad sa netýka len energetických zdrojov, ale vo veľkej miere nie však nepodstatnej, zdravotníctva, komunálneho odpadu všeobecne, ale aj polnohospodárstva a priemyslu. Celkovo znovu opakujem, že ocenujú prácu spravodajcu. Ďakujem. Eh, eh, chcem sa vám poďakovať a ešte pán Štromajer, ak chce, by sa mohol viedriť za komisiu. A potom dáme slovo eh, pánu Brzezinovi. Ďakujem, pán predseda. Komisia by chcela poďakovať eh, spravodajcovi za túto správu. Chceme podporiť aj predložené pozmeňujúce návrhy. Vašu pozornosť by som sa chcel upútať na to, že pri príprave všeobecného prístupu rady a tu hovorím za kon- pod kontrolou rady tu prítomnej, sa domnievame, že určité delegácie boli veľmi neochotné prijať odkazy na rozvoj budúcich reaktorových systémov. A preto by ste mohli o, o, e, pouvažovať o tom, či zapracovať všetkých, všet, e, e, či všetky tieto a, pozmeňujúce návrhy týkajúce sa reaktorov čísl, e, typu 4 možno by nebolo kontraproduktívne pri diskusii o, o, e, o správe s radou. Rád by som chcel tiež poďakovať všetkým e, rečníkom, ktorí zdôraznili prepojenia tohto materiálu s problematikou ITER a pokiaľ ide o príspevok pani Rivasi, chcel by som, chcel by som vás informovať, že minulý týždeň JET prvýkrát Eh, vy, vyprodukoval plazmu eh, na, na základe um, materiálov podobných, podobných ITERu. Takže reagujúc na vašu, váš príspevok, pani Rivazi, myslím si, že už máme, máme prvé výsledky v džete. Záverom by som chcel len eh, podporiť parlament v jeho proaktívnom prístupe aby čo najskôr vznikla medziinštitucionálna dohoda e, k materiálu Euratom 7+. Čo najskôr. Ďakujem. Herzlichen Dank. Noch einmal der Berichterstatter. Ešte raz spravodajca, pán Březina, nech sa páči. Pánové, všem... Dámy a páni, vám, páni, všetkým vám ďakujem za vaše prednesené názory. Chcel by som zdôrazniť predovšetkým rozpočtový aspekt, ktorý e, spomenula kolegyňa Hercog. Naozaj je potrebné zabezpečiť pre pokračovanie jadrového výskumu príslušné zdroje. Je pravda, že niektorí kolegovia hovoria aj o veľkom význame ľudských zdrojov. To je veľmi správny smer. Či už to bola kolegyňa Cizlej, kolega Mesároš a ďalší. Faktom zostáva, že to, čo nás možno niekedy zaujíma na projekte ITER, súvisí so všeobecne takou slabosťou únie sme so správovaním veľkých projektov, To je možno v centre poznámky kolegu Tošenovského. Kolegyňa Hubner hovorila o veľkém, veľkom význame PR a vysvetľovania súvislosti jadrovej energie. A teraz k poznámkam kolegyne Rivasi. Som tiež za to, aby existovala plná transparentnosť všetkých pozorovaní, ktoré sa týkajú jadrových nehôd, pokiaľ ide o prvky, ako je cézium, ktoré pri udalostiach napríklad vo, ako bola Fukushima, unikli, čiže som za úplnú transparentnosť. Nie som ale za to, aby sa obmedzovali akékoľvek výskum. To súvisí i s výskumom a pokračovaním výskumu reaktorov ďalšej generácie. To je k poznámke komisie. Ja viem, že niektoré delegácie týmto smerom nechcú ísť, ale pripomínam len skutočnosť, že vzdanie sa akejkoľvek technológie malo vždy v histórii negatívny dopad na tých, ktorí túto technológiu vzdali. Pokiaľ ide o poznámku kolegu Rubiga, v jednom pozmeňujúcom návrhu som za posilnenie spolupráce s agentúrou pre jadrovú energiu. Myslím si, že aj kolega Ody veľmi správne zdôraznil určité aspekty. Takže vzhľadom na to, že ďalší už len veľmi krátky termín pre podávanie pozmeňujúcich návrhov, menovite 6. Eh, septembra. Tu len vyjadrím nádej na spoluprácu so všetkými stieňovými spravodajcami a veľmi ma poteší, ak eh, stihneme tie termíny tak, aby jadrový výskum mohol plynulo pokračovať i v budúcich rokoch. Ďakujem. Herr Brzina, ganz herzlichen Dank. Ähm, Ďakujeme, pán Brzina. Nechcem sa opakovať. Termín ste odovzdávania pozmeňujúcich návrhov ste sám spomenuli, je to veľmi narýchlo, ale takto bolo dohodnuté. Je to potrebné, aby sa vec dovršila. Prosím, pomôžte všetci kolegovia, aby sme to v tejto lehote dokázali zorganizovať. Pán Březina e, tu e, nadpracoval čas, pretože pracoval aj cez prázdniny treba sa pokúsiť včas to dovršiť. Je to ťažká kapitola, pretože politicky je emocionálne nabitá. Som však presvedčený, že dosiahneme múdry, e, rozumný výsledok. Ďakujem vám pekne a tento bod programu týmto aj uzatváram a k ďalšiemu bodu nemôžeme prejsť, pretože je priskoro. Máme e, hlasovanie a tu bohužiaľ musím počkať do 10. Máme krátku prestávku. E, rozdýchajte to a o desiatej pokračujeme. Dámy a páni, ak e, môžete, začneme. Ak nechcete, tak začneme aj tak. Mr. Hanna. Yeah. One minute, please, ladies and gentlemen. Minútku, dámy a páni. Poprosím o pozornosť. Pán Henen, nám sa niečo oznámiť. Pán Henen, nech sa páči. Président, je suis désolé de vous ennuyer pour un aussi petit... Ďakujem pekne, e, ospravedlňujem sa, že vás budem e, otravovať takouto marginálnou záležitosťou, ale mám technický problém s hlasom, e, teda so zvukom a s hlasitosťou. Počúval som francúzske tlmočenie, veľmi kvalitné mimochodom, ale veľmi nízko je nastavená hlasitosť. Musím si to nastaviť na maximum, aby som vôbec niečo počul. ak si to prepnem inde, na iný kanál, tak ten je príliš hlasne nahlas nastavený, takže celý čas musím sa tu hrať s tými s tými gombíkmi. Nechcem toto zbytočne zastavovať a hamovať, ale chcem, aby ste mi nejak pomohli s týmto technickým problémom. Áno, nemôžeme sa zodpovedať za to, že tu prídete o sluch a že nejakým spôsobom nebudete môcť sledovať priebeh tohoto, tejto schôdze. Len Málo kedy sú Francúzi nejak ticho teda, ale každopádne poprosíme o riešenie tohto problému. Dobre, francúzska kabina sa o to postará. Ak to nebude lepšie, tak nám dajte vedieť. Môžeme začať? Súhlasíte? Ako prvé, memorandum o spolupráci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými na výskume a vývoji v oblasti civilného letectva. Elektronické hlasovanie, to budeme robiť priamo, dúfam, že všetci máte kartičky potom môžeme sa v rámci tohto hlasovania presvedčiť o tom, že všetko je nastavené dobre, že to všetko bude fungovať. Otváram hlasovanie. Hlasovacie zariadenie je spustené. 56, áno, a žiadnej proti, nikto sa nezdržal, takže schválené, pravdajca je rád. To bolo skôr asi ako darček zamýšľané pre spravodajcu, hovorí pán Royal. 12, troška komplikovanejšia záležitosť a troška obšírnejšia od pani Matias, pomerne komplexné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 zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 15, za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 16, za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 116, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 118, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 17, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 18, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 19, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 20, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 22, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. 130. Kto je za? to je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 23. to je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 24. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 40. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 154. Kto je za? Kto je proti? zdržal sa niekto, prijatý. 155 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 25 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 26 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 211, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. 165, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 27. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválený. 28. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 181. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 29. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 30. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 31, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. 204, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. 32, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. 34, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý 35, e, 33, pardon, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý 221, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Nie, 35, e, pardon, čiže kompromis 35, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 234, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. 36, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 37, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto. Prijatý. Kompromis 38, za, proti. Zdržal sa. Prijatý. 39, za, proti. Zdržal sa. Prijatý. 42, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto. Prijatý. 279, kto je za, kto je proti, zdržal sa prijatý. 282 za, proti, zdržal sa niekto. Prijaté. 283 kto je za, kto je proti, zdržal, zdržal sa niekto. Prijatý. 41 kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto. Prijatý. 291 kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto. Prijatý. 43, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. 44 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 45 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 46 za, proti, zdržal sa, prijatý. 47, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, schválený. 296 eh, s ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je za, Pani Matias, chcete ešte vystúpiť? No, vybavené, takže 296 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. E, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 302. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 306. 306, ja to tam ešte nemám poznamenané. Dobre, 306, tam je dodatočný ústny pozmeňujúci návrh, ten ešte nemám. Tu zaznamenaný. Niekto ho má k dispozícii, ten ústny pozmeňovací návrh 306? Pani Matias, nech sa páči. Môžem vás poprosiť. Ďakujem pekne, pán predseda. Je tam ústny pozmeňovací návrh a ja ho prečítam po anglicky that the overhead costs under the horizon Komisia zabezpečí, že celkové náklady eh, budú revidované, pokiaľ ide do roku 2020. Eh, preto je tu požiadavka na komisiu, aby analyzovala, aké percentá režiny nákladov eh, zastúpené v FP7 a aby teda predložila návrhy na ich čo najnižšiu úroveň, aby boli ponechané čo najnižšie. Je niekto k tomu, kto chce vystúpiť? A chce niekto? Dobre, takže poďme hlasovať. 306 s tým ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 48, kompromis to je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 324, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 325, za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 326, za, proti, Ešte raz, 326, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 328, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto prijatý. 330 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 49 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 341 za, proti, Zdržal sa nikto. Možno ešte raz budem musieť hlasovať. 341. E, hlasujem elektronicky. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Aha, prijaté. 347 za, proti prijatý. 349 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 50, to je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 360, to je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 366, to je za, to je proti, zdržal sa niekto prijatý. 367, za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 51, kto je za, kto je proti, zdržal sa, prijatý. 378, kto je za, proti. Ešte raz poprosím, 378, kto je za, proti. Zdržal sa niekto, zamietnutý. 382 za, proti, zdržal sa, prijatý. Teraz sa dostávame k citáciám. Jednotka za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Dva za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 11 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 3, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. 15, hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatá. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, tiež prijatá. Kompromis 4, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 5, za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 6, za, proti, zdržal sa niekto prijatý, kompromis 7 za, proti, zdržal sa niekto prijatý, kompromis 8, to je za, to je proti, zdržal sa niekto prijatý, 38, to je za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 45 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Teraz e, hlasovanie v bloku to sú príspevky FAM, A, B, C a 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto prijaté. Výbor FAM. 15 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. IMKO 14, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto prijaté. IMKO 18, hlasovanie po častiach, prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatá. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatá. Imko 23. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Pech 14. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Regi 4. Prvá časť. E, za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Regi 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. To bolo všetko a teraz sa dostávame k konečnému hlasovaniu. Elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Je tam o jedného z EPP naviac? Aha, dobre, v poriadku. A teraz je uzavreté hlasovanie Všetko v poriadku? E, jasno, väčšinou schválené. Gratulujeme srdečne pani Matias. Ďakujeme takisto aj všetkým, ktorí sa podielali na tomto spolupracovníci, štieňoví spravodajci, ktorí nám troška uľahčili pri hlasovaní životnými kompromismi. Dávam e, slovo pani Matias. Nech sa páči. A ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že za normálnych okolností by som si opäť nebrala slovo, ale toto je pomerne vynimočná situácia. Naozaj, e, naozaj si myslím teda, že kolegovia si zaslúžia moju vďaku, ktorí sa vzdali časti prázdninových, teda prázdninového obdobia a ktoré sa podielali teda na vypracovaní kompromisov. Guy van Suzana. Jej, Suzane sa chcem teda poďakovať za jej veľký kus práce, za e, veľkú angažovanosť, za profesionalitu. Doposiaľ som bola takým osamoteným hlasom v parlamente, ale zdá sa, že získala som troška na sile teda ten hlas. Áno, ďakujem pekne. Prejdeme teraz bodu 13. Pani Cavela, spravodajkyňa. Aj tu máme hlasovací zoznam a, a aj k tomu teraz začneme hlasovanie. Jednotka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijaté? Dva. kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 3. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 4. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 5. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 7. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 6. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 9 po častiach. Prvá časť, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal prijaté? Druhá časť, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 10, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal prijaté? 11 po častiach. Prvá časť za? Proti? Kto sa zdržal prijaté? Druhá časť za? Proti? Ešte raz poprosím, kto je za druhá časť jedenáctky? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overme to elektronicky. Hlasovanie otvorené. Jedenáctka, druhá časť. EPP má o jedného hlasujúceho viac. Už je to v poriadku. Stále nie. Už je to v poriadku. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 12. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 13. Kto je za? Kto proti? Trináctka, ešte raz, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijaté. 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. 15 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 16, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. 17, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. 18, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. 19 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 20, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 23. Kto je za? Zabudol som na niečo? Ja tu mám prečeknuté. Ale 21 vraj treba hlasovať. Dobre, 21. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 23 teraz? 23. Nie, 22 tiež treba. Takže 22, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 23, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 24, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 26, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 27 za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 28 za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté 29 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté 30 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté 31 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté 32 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté 33 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté 34, 35, identické, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 38, kto je za, chyba. Áno, 38, 38, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 39, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 40, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 41 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 42 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 43 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Prosím, hlasujte. Hlasujeme. EPP znova, jeden hlasujúci naviac. Čo sa tu deje? Niečo sa udialo po prázdninách? Dobre, končím hlasovanie. Prijaté. Blahoželám pani Cavela. Blahoželám všetkým kolegom. Ďakujem pekne za prácu. Pokračujeme s správou Beauty Coffer. Pán kolega Törmes sa prihlásil o slovo. Pán Butikofer tu žiaľ dnes nemôže byť, tak ma poprosil, aby som v jeho mene poďakoval tieňovým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu. V hlasovaní sa bude hovoriť aj o ITERI v fuzínom reaktore a my ako zelení si myslíme, že tento prestížný projekt zatiaľ nedozrel miliardy sa tam míňajú, takže budeme musieť hlasovať proti, hoci spravodajca s ostatnými vecami súhlasí s tými spravodajcami. To som chcel takto na úvod, na úvod uviesť. Bol spokojný či relatívne spokojný v tých ostatných oblastiach? Áno, spokojný. To ma uspokojuje, že pán Butikofer bol spokojný. No a teraz poďme k hlasovaniu a do zapisnice zapíšeme, čo ste práve povedali. Takže, čo to je za zvláštny hlasovací zoznam? Hm, to bude komplikované. Takže čísla 60, 88, kto je za? Kto proti? Šes, 60, 88, ešte raz, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 6026. Pokračujeme. Chcete overiť? Dobre, 6088. Predmet overenia. Hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Mal som pravdu. Teraz 25. Tu 60 už čítať nebudem. Dobre, len tie posledné dve číslice. Takže 25. -ka. Áno, treba o nej hlasovať. Kto je za? 25. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 0, 0. Nie, nie o tom nemusíme hlasovať. 26, 26. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 27. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 28 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 29 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 30. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 1. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 32. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 01. Kto je za? 01. To už je ale 6101. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 99, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 98 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 20, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 33, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 34, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté 35, kto je za, 35, kto proti, kto sa zdržal, prijaté 94, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté 02 pokračujeme. 02, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 03. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 37 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 38. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 39. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 40. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 21 za Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 41. Chcete to overiť? Nech sa páči. Overujeme 21. Hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Je to v poriadku? Prijaté. 41. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté 42 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté 17 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté 43. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté 44. Kto je za? 44. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté 45. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme. 87, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz 76, e, kto je za. Prepačte, 46, opravuje sa predseda. 46, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz po častiach. Iba o druhom a treťom musíme hlasovať. Druhá časť 24, kto je za? 24, druhá časť, kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Tretia časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz 47, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 48 za proti, kto sa zdržal, prijaté. 49 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 90 za, proti. Ešte raz poprosím, 90, kto je za, kto je proti. Overme to. 90 elektronicky, hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 50. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 51 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 52 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 53 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 54 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 55 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 18 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Zamietnuté to bolo? Nekričte overiť, ešte než poviem, aký bol výsledok hlasovania. 102. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 56 za nie 56 odpadáva. Takže 111, 111, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 57 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 58 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 59 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 60 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 61 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 62 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 63, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté 64 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 91 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 92 za, proti, kto sa zdržal. Čo robia zelení? 92, ešte raz vás poprosím, 92, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pokračujeme. 65, 65, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 22, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Jednomyselne zamietnuté. 66, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 67, 67, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 68 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 69 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 70, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté, 71, kto je za, kto proti, kto... mm, overme to. 71. Kto je za? Kto je za? 71, prosím, hlasujeme. Kto proti? Overme to teraz elektronicky, bude to lepšie. 71. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 10. 110 teda. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 9. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 72 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 73 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 74 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 75 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 10. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 11 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 76 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 77. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 78 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 79 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 80 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 93 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme 81. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 82 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 104 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 83 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 84 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 85 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 23 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 95 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 96 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 86. Kto je za? Kto proti? kto sa zdržal, prijaté. 97 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Teraz záverečné hlasovanie, elektronicky hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Veľká vďaka. Prosím, odozdajte naše blahoželania pánovi Bytikoferovi. Pán Eller sa ešte prihlásil slovo. Liebe Kollegen, ich möchte bitte Ihre Aufmerksamkeit. Kolegovia, vašu pozornosť by som rád e, upriamil na nasledovné. K tomu, čo povedal pán Turmes, neodzneli komentáre. My v rozpočtovom postupe sa len ťažko presadíme, pretože rozpočtový proces väčšinou vedú rozpočtári, čo pokiaľ ide o náš vlastný rozpočet, ale keď máme e, spravodajcov zo skupiny, ktorí vyjednávajú kompromisy s inými skupinami, kde ale skupiny potom proti, hlasujú proti základným e, pozmujúcim návrhom. To oslabí pozíciu tohto, tohto rozpočtu, tohto výboru. To nehovorím len v súvislosti s touto správou Bütikofer. My sme vyslali veľmi silný signál, pokiaľ ide o našu jednotu k zelenej knihe, ale roz, rozhovory o rozpočtoch, o rozpočte, takýto prístup to znamená, k takémuto dôležitému bodu nebudú, nebudú to vnímať dobre. To, čo zelení dnes e, predviedli so svojím spravodajcom, nebude v prospech e, výboru ITRE. Pán kolega Turmes chce reagovať. Veľmi krátko, myslím si, že viete, chápete, že projekt ITER obsahuje toľko miliard, ktoré sú to technicky tak nevyzrelé, že my ako parlament, ak nebudeme mať takú nuansovanú reakciu, to znamená, že určité, aspoň určité veci z, spochybníme. V Japonsku tsunami zničili niektoré, niektoré fabriky. Čo nevieme v prípade e, jetu, ako vyzerá, ako treba skonštruovať ten obal, tú ochrannú e, vrstvu. Aj nemecká CDU e, má v rámci svojich rád e, pochybovačov, ktorí sú proti, proti, proti týmto otázkam. Preto si myslím, že táto otázka mala mať určité nuancy a určité pochybnosti. Jedna prozba, poznámka všeobecného rázu. Poprvé, každý, každá frakcia, každý jednotlivec má povinnosť aj právo hlasovať tak, ako to zodpoveda politicky jeho zodpovednosti. Druhá časť však je tá, že sú aj otázky, kde vás vypočujú v iných gremiách len vtedy, to asi chcel povedať pán Eller, keď, je, keď sa tu neodhlasuje do detailu, to je vždy napomocné vystupovať zomknuto, pretože predstavujeme potom určitú väčšiu moc. Myslím si, že v tomto bode treba súhlasiť, je to dôležité a správne. Všetci to zohľadníme, som o tom presvedčený otázky, ktoré sú mm, e, veľmi ožehavé, tak politicky treba takto e, z, e, rozmýšľať. A teraz ďalší bod, a to je bod číslo 15, smerom k stratégii Európskej únie v oblasti kozmického priestoru v prospech občanov. A ako prvého, ak súhlasíte, vyzvem kolegu Patričela, ak súhlasíte, aby sa ujal teraz slova, pretože on je spravodajcom. Dámy a páni, myslíte, že je možné, aby ste e, boli ticho? Minutku, poprosím vás. Pán Petričeli, ešte prosím, počkajte. Pán predseda, bol by som vám vďačný, keby najprv mohla pohovoriť komisia, aby mohli tak trošku zhrnúť e, stav vecí. Menovite teda, čo je základom pre našu činnosť. Aby sme potom mohli re- reagovať my, ak to považujete za správne. Áno, máte pravdu, komisia, bolo to zámerom, e, aby začali. Ja som vám len podľa spravodlivosti chcel predsa len dať najprv slovo. No. Takže poprosím teraz najprv teda komisiu. Kto e, za komisiu bude hovoriť? Pán González Augusto, máte slovo, možno, že by ste mohli už začať. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o oznámenie a názov oznámenia, smerom stratégie Európskej únie v oblasti kosmického priestoru v prospech občanov, tak už tento názov nám jasne komunikuje, že táto stratégia by mala byť nástrojom, ktorý bude slúžiť európskym politikám a európskym občanom. V rozpore s názvami niektorých e, kozmické činnosti sú veľmi, veľmi základné e, činnosti pre občanov, lebo občania majú priamy užitok v, e, v boji proti, e, proti klimatickým zmenám, humanitárne, dopravné, environmentálne témy. To všetko sú témy, ktoré využívajú e, kozmickú činnosť. Vedomosti, e, inovácie, konkurencieschopnosť, takisto pozícia EÚ na medzinárodných fórach, to všetko e, je ovplyvňované kozmickou činnosťou. Preto v rozpočte máme jasné priority pre kozmické, kozmický priestor. Najprv je tu Galileo a jeho príslušné programy. Tieto programy posilnia E, blaho našich občanov, zvýši sa ochrana občanov a pomoc handicapovaným. Takisto je to úžitok pre všetky sektory ekonomiky, doprava, komunikácia, životné prostredie, bezpečnosť. Po druhé, globálne monitorovanie život, e, životného prostredia, GMS, GMS zohláva dôležitú úlohu pri monitorovaní životného prostredia, pri monitorovaní bezpečnosti a klimatických zmien. Prispieva k predchádzaniu kríz, k humanitárnej pomoci, rozvojovej pomoci a obč- ochrane občanov. Všetky tieto činnosti majú priamy dopad na občanov. Okrem toho sa vytvoria pracovné, obchodné možnosti v súkromnom sektore v oblasti informačných zdrojov. Tretia priorita identifikovaná komisiou to je e, bezpečnosť kozmického priestoru. Sú tu tri dôležité osy. Prvá sa týka potenciálu GMS prispievať k monitorovaniu hraníc, podporovať exter- externých akcií, takisto e, dozoru e, a kont- kontrolovania činnosti na moriach. Členské krajiny i Európska únia tu môžu pracovať spoločne na správovaní krízy. Po tretie, Ochrana e, kozmickej infraštruktúry samotnej proti kolíziám, e, alarm, e, poplašný systém. To všetko je veľmi starostlivo pripravené pre fungovanie naše, našej spoločnosti. Takisto možná úloha podpory snách pri prieskume kozmického priestoru. Finančný pohľad tiež znamená, že tieto činnosti musia byť vyhraničené viacroč, vo viacročnom finančnom výhľade. Komisia zdôrazňuje potrebu podnikať nezávislé činnosti v kozmickom priestore ako jedný z cieľov európskej stratégie a priorit. Priemysel, e, ktorý sa zaoberá kozmickým priestorom, má kľúčovú pozíciu v našej spoločnosti. V roku 2010 e, obrad v tejto oblasti bol 6,1 miliard eur. 35 tisíc e, vysoko kvalifikovaných pracovných miest ďalej. Obrovský, obrovská ziskovosť tohoto priemyslu, ktorý zohráva veľmi dôležitú úlohu v každodennom živote. Satelity e, poskytujú prístup k množstvu, slu, množstvu služieb, vysokorýchlostný internet, satelitné služby a tak ďalej. Takisto E, reakcia na núdzové situácie, rôzne služby poskytované v domácnostiach, ďalej digitálna agenda pre Európu. Výskum a inovácie sú kľúčom zabezpečenia toho, že Európska únia zostáva technologickou konkurencieschopnou bázou. Predovšetkým treba podporiť rozvoj kritických technológií, menovite tých, ktoré sú rozhodujúce pre udržanie e, nezávislosť na nezávislosti prelomových technológií pre prieskum kozmického priestoru. Komisia sa domnieva, že je rozhodujúce úzko spolupracovať s členskými krajinami v politikách prieskumu kozmického priestoru. Hlavnými cieľmi takýchto politík je vyvážený rozvoj priemyselnej bázy, vrátanie malých a stredných podnikov, konkurencieschopnosť na svetovej scéne, nezávislosť strategických sektorov a tiež rozvoj produktov a služieb súvisejúcich s kozmickým priestorom. Ako vidieť v oznámení, medzinárodná spolupráca je rozhodujúca, keď ide o kozmický priestor. Európska únia musí zachovať a prehlbiť dialog a spoluprácu v oblasti kozmického priestoru so strategickými partnermi, ako je USA a Rusko. Takisto e, spolupráca s krajinami, ako je Čína. Komisia sa domnieva, že aj Afrika si zaslúži speč- špeciálnu pozornosť, pokiaľ ide o úžitok, ktorý môže poskytnúť skúsenosť a know-how eh, Európskej únie pri satelitnej navigácii. Komisia sa záverom domnieva, že je treba sa zaoberať aj eh, spravovaním eh, kozmického priestoru, spolupráca s Európskou agentúrou pre kozmický priestor, koordinácia, manažment s e, e, programov kozmického priestoru. Ďakujem. Ganz herzlichen Dank. Srdečná vďaka. A po tejto prezentácii dávam slovo ako prvému spravodajcovi pánu Patričelovi. Ďakujem, pán predseda. Rád by som poďakoval komisii za to, že veľmi jasne a stručne predstavila veľmi zložitú otázku, menovite európsku vesmírnu politiku. Ako spravodajca veľmi pozitívne prijímam stanovisko generálneho riaditeľstva pre priemysel. Je to prvý dôležitý krok k európskej vesmírnej politike, európskej kozmickej, kozmickej politike v, pre blaho občana. Je to politika, ktorá vo svetle strategických, ekonomických a sociálnych. Eh, v rámci týchto súvislostí nemôže byť eh, viac ambiciozný, pretože tieto otázky sú veľmi dôležité pre rast našej spoločnosti. Je tu výrazná prídaná hodnota, ktorá je zásadná pre každodenný život občanov. Dôležitosť kozmického sektoru bola veľmi jasne a jednoznačne potvrdená v článku 189 Lisabonskej zmluvy. Tento dáva Európskej únii zodpovednosť koordinovať a konsolidovať politiky a programy národné v tejto oblasti prostredníctvom spoločného prístupu a to tak, aby bol podporený vedecký, technický pokrok a tiež priemyslová konkurencieschopnosť. Práve preto v tejto správe, ktorú náš výbor predloží o niekoľko týždňov, zdôrazníme hlavné prvky, ktoré sú podľa mňa zásadné, aby oznámenie komisie bolo dôveryhodné. Aby európska vesmírna politika bola dôveryhodná a aby spoločne s adekvátnymi alebo ambicioznými cieľmi, mala aj adekvátne zdroje. Na to považujem za dôležité, aby sme mali operatívne a finančné nástroje, ktoré nám umožnia čo najlepšie implementovať európske kozmické iniciatívy, ako je napríklad Galileo GMES a iné, a aby bola zaručená dlhodobá, udržateľná e, funkčnosť týchto iniciatív z dlhodobého hľadiska by bolo dobre zabezpečiť tiež dlhodobé plánovanie tohoto sektoru. A preto je potrebné, aby Európska komisia zaistila zodpovedajúce zdroje nielen pre naplánované satelity, ale tiež na to, aby sa pokryli náklady na technologický vývoj týchto satelitov a na periodické výmeny, výmeny tých satelitov, v ktorých sa končí životnosť a aby sa vytvárali tiež nové aplikácie. Treba pochopiť, že nekompletné satelitné systémy strácajú na výkonnosti a tým pádom tiež na schopnosti v porovnaní s e, konkurentami. A preto si ceníme ekonomické úsilie, ktoré bolo vynaložené na program Galileo. Chcem však, aby E, program GMES bol začlenený do európskeho rozpočtu a nezostával bokom, ako je tomu v súčasnosti. Ak by bol GMS e stále udržovaný mimo európsky rozpočet, tak si myslím, že to by poškodilo pridanú hodnotu, ktoré by GMS e potenciálne mohol prinášať množstvo európskych politík a európskym občanom. Nevyhnutnou podmienkou pre podporu európskeho vesmírneho priemyslu je zabezpečenie príslušných rozpočtových zdrojov, aby sme i naďalej mohli podporovať ambiciozne projekty a zachovať vysokú konkurencieschopnosť na medzinárodnej scéne. Okrem finančných aspektov si myslím, že bude tiež nevyhnutné pokúsiť sa vyjasniť vzťahy medzi Európskou úniou a ďalšími agentúrami na európskej i národnej úrovni pre správu spoločných programov. Bude tiež dôležité definovať princípy, ktoré umožňujú využívanie vesmírnych technológií a vesmírnych zdrojov, a to tak, aby sa jasne stanovili kompetencie a aby sa valorizovali existujúce infraštruktúry do ktorých e, členské krajiny v minulosti investovali. Ako spravodajca Európskeho parlamentu pre európsku kozmickú politiku chcem pokračovať i naďalej za podpory našeho výboru v činnosti. Dúfam, že sa nám podarí vytvoriť e, v, článku, e, v zmysle článku 189 novej zmluvy vytvoriť spoluprácu takú, aby sme podporili tento dôležitý sektor ktorého rast a rozvoj je dôležitý pre rozvoj celej našej spoločnosti. Ďakujem. Ďakujem a teraz pán kolega Glante. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že to komisia celkom jasne demonstrovala, aký úžitok a možnosti e, vesmírna politika môže priniesť. Materiál to dobre ukazuje hoci nechcem predbiehať, myslím si, že ako cieľ, ako argument e, to poslúži aj parlamentu. Myslím si, že e, tri body, ktoré treba diskutovať v rámci tohto e, oznámenia, kde sa musíme dohodnúť, ako v budúcnosti tieto body v budúcnosti zmysluplne ošetríme. Ja si myslím, že disponibilita prostriedkov v tejto oblasti musí zodpovedať nárokom tejto oblasti. Máme tu rôzne e, samity e, a rady pre prieskum vesmíru. E, vzájomne sa, sa všeličo dohodne, ale ministri financí nakoniec neposkytnú prostriedky. Treba pracovať na tejto oblasti. Druhá téma, financovanie GMS. Som proti tomu, aby zostával mimo komunitárneho rozpočtu. Keď si už berieme ako heslo, že táto oblasť je pre nás dôležitá, tak by sa to malo e, zabezpečiť aj finančne. Ďalej potom musíme dbať na to, aby pri týchto projektoch bol aj niekto, kto ich zrealizuje, tak povediac poskytovateľ služby. Podobne sme to videli pri Galilee. Spolupráca s ESO je dobrá, ale sú tu určité e, kompetencie, ktoré, ktoré má ale Európska únia, nie ESA. Nechceme tu však súťažiť v rámci tejto oblasti. Je tu len zo pár podnikov, ktoré, ktoré fungujú v tejto oblasti, konkurencia tam nie je veľká. My chceme umožniť, aby aj iné členské krajiny, ktoré nie priamo prostredníctvom zákazok priemyslu spolupracujú s touto politikou, aby aj iné krajiny mali pridanú hodnotu z tohoto. A ďalší bod, ktorý chcem e, e, uviesť, v, Ro- v Ríme v júli sme boli s kolegami e, pozrieť si prezentáciu Galilea. Bolo to naozaj impozantné. Nešlo o to diskutovať, ale tak povedať sa dotknúť toho projektu, hoci fyzicky sa nedá e, naozaj uchopiť, ale zažiť ho proste naživo a uvedomiť si, aké možnosti komunikácie umožňuje. Boli tam vystavené mnohé komunikačné satelity, solárne panely, Mnohí sme si nevedeli niečo ani pred, takéto predstaviť, ale potrebná je aj revolúcia v oblasti fotovoltaiky, aby veci ešte sa viac rozvinuli. A ďalší bod, ktorý viedol a bude nás viesť diskusiám, je otázka e, súčasného využitia vojenských e, údajov, vojenských satelitov dual use. Nemám problém ako spravodajca pre túto oblasť, že by Európska únia mohla použiť pri, pri e, akciách a krokoch na zachovanie mieru, využívať tieto údaje, ale sú tu určité skupiny a kolegovia, ktorí majú s týmto problém. Mal som telefonáty e, od zástupcov médií, ktorí majú, majú naozaj problém s týmto využívaním vojenských e, údajov. Nechcem, aby aby e, proste nebolo e, e, nedostatok prostriedkov pre túto vojenskú oblasť a nevyváženosť tejto oblasti, ale každopádne si myslím, že správa bude určite dobrá a, do, a vyvážená. Slovo má kolega Remek. Ďakujem, pán predseda. Oceniť. Ďakujem, pán predseda. A ja by som chcel oceniť tento materiál. Myslím si, že je to správny krok správnym smerom. A Európska únia dávno takýto dokument potrebovala. Predo mnou už bolo, už zaznelo veľa, tak aby som sa veľa neopakoval, e, počiarkol by som len niekoľko aspektov. Skutočne nadvezujeme na významné dedičstvo a skúsenosti a know-how z minulosti v Európe. Myslím si, že e, nie je možné to povedať komplexne v cel, celej šírke, ale pamätám si dobré obdobie, kedy kozmonautika bola polom veľkého súperenia medzi dvoma superveľmocami, Spojenými štátmi a Sovietským zväzom. Konec koncov som aj žil a pracoval na tej východnej strane a musím povedať, že aj v tom tvrdom súboji sa našiel aspekt, kedy v roku 1975 bol uskutočnený spoločný projekt Sojus Apollo a priniesol také nesmierne, nesmierny prospech na prvý pohľad v oblastiach, ktoré sa nezdali. E, napríklad priniesol základ nesmierne významného slovníku vzájomného rusko-anglického, o ktorý sa neskôr opierali mnohé ďalšie práce. A bol to veľmi dobrý základ e, pre skutočnú medzinárodnú spoluprácu vo vesmírnych otázkach. Európa síce nezohrávala takú úlohu v tomto, ale dokázala za oveľa menšie peniaze udržať krok e, s týmito obidvoma veľmocami. A to si myslím, že je stále nedocenená skúsenosť, ktorou v Európe disponujeme. Európa sa zmenila, zmenil sa svet, takže tu nadvezujeme a ja som rád, že sa to v stratégii takto aj objavilo. Považujem za dôležité, že materiál správne pripomína kľúčové programy alebo projekty, takže ich nebudem znova popisovať. Galileo Egnos, GMS, e a samozrejme súhlasím s kolegom Glantem. V materiáli je v princípe dobre pripomenuté, že vesmírna politika má takisto svoj bezpečnostný rozmer, bezpečnostné aspekty, takže v zásade s ním súhlasím. Myslím si, že jeden z najkľúčovejších momentov je, že dokument správne stanovuje a kladie dôraz na schopnosť samostatného nezávislého prístupu do vesmíru. Mám na mysli predovšetkým komplex fúru a myslím si, že to je skutočne kľúčová záležitosť. Celkové sa domnievam, že cieľom by malo byť, aby dokument eh, bol nie eh, nejaký záväzný, ktorý z našej strany bude vyprodukovaný, ale aby bol vizionársky, aby bol dostatočne flexibilný k tomu, aby bolo možné ho modifikovať a dotvárať podľa, povedal by som, víziev a najnovších poznatkov, ktoré nevyhnutne v tejto oblasti budú nasledovať. Ja si myslím, a všetko, ak je to tu uvedené, že skutočným cieľom je dostať vesmírnu politiku v podstate e, permanentne ju dostávať späť na zem a doslova aj obrazne ju priblížiť ľuďom, tak aby im bolo dostatočne objasnené a objasňované, aby aj ľudia, a čo je zvláštne aj na dostatočne vysokých postoch, aby lepšie chápali, o čom tá vesmírna politika je. O financovaní sa nebudem eh, zmierňovať samostatne, je to kľúčový problém, ale chcel by som len, aby sa nám podarilo eh, reflektovať správe a takisto vyvolať presvedčenie, že v prípade, že budeme chcieť v súčasnosti ušetriť milióny, tak konkrétne v tejto oblasti eh, do budúcnosti strácame miliardy. Takže nie som zástancom skúposti a podporujem tej názory, že kľúčové projekty v tejto oblasti by mali byť samostatne financované a nemali byť prilepené k niečomu inému. Ďakujem pekne, teším sa na spoluprácu na tomto dokumente. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Tošňovský. E, ďakujem, pán predseda. Ja sa pripojím k svojim kolegom. Budem sa snažiť neopakovať veci, ktoré už zazneli som presvedčený, že tento materiál je veľmi dôležitý. Nielen z toho dôvodu, že vytvára a skutočne popisuje to, čo Európa potrebuje ako svoju kozmickú infraštruktúru, kde je to určite oblasti, kde jednotlivé krajiny Európskej únie by pravdepodobne ťažko, teda niektorý zo štátov realizoval sám takúto kozmickú infraštruktúru. Takže je to spojenie práve tam, kde Európska únia má zmysel, kde sa spoja sily, financie na riešenie tak náročné, teda finančne a technicky náročné oblasti, ako je kozmická infraštruktúra. Myslím si, že čo je ďalej dôležité, je ten moment, kde záležitosti z kozmickej infraštruktúry je možné riešiť lepšie ako štandardnými zemskými pozemskými technológiami a či už ide o riadenie dopravy, bezpečnosti, ale možno aj mnohých iných ďalších oblastí, ktoré ešte dnes ešte presne nevieme predpovedať, predvídať do budúcna. Súhlasím s kolegom Lantem, Lantem, eh, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby to bol ucelený systém, aby bolo jasne možné aj definovať finančnú stránku veci, pretože nie je nič horšieho v prípade takýchto projektov, ako prilepovať, dolepovať a hľadať ďalšie prostriedky, ako vôbec tú základnú časť realizovať. Myslím si, že aj to, čo sme zažili, a to sa týkalo Galilea, týkalo sa to aj nadväzných projektov, je dôležité, že to, čo je problémom často pre Európsku úniu, a síce ako správne riadiť a manažovať takéto projekty je nevyhnutné takýmto eh, spôsobom postaviť takýto ucelený kozmický projekt jednotlivého časti Galileo, EGNOS, GMS, ako už zaznelo. Tu by som možno ešte viac podporil eh, realitu finančnú a presný popis rozsahu a potom skutočne naozaj veľmi prísne kontrolovať eh, celý ten vývoj, pretože by asi nebolo dobré zažívať situáciu, ktoré ktorú sme sa spolu s kolegami snažili riešiť v rámci Galilea a bola to situácia veľmi nepríjemná. Určite myslím si, že táto správa by mala byť veľmi komplexná a verím, že všetci spoločne sa budeme snažiť podporiť e, tú správu tak, aby bolo jasné všetkým, že takýto projekt má svoj význam, má svoj teda význam z pohľadu ďalšieho rozvoja, ďalších technologických vecí, bezpečnostných, dopravných a ďalších tak aby neboli nejaké spory, či to má ešte zmysel, alebo či od, odpíšeme už nejakú časť, ktorá bola investovaná. Myslím si, že to by bolo to veľmi nepríjemné a nešťastné z pohľadu projektu tohto typu. Z tohto pohľadu ja podporujem to, aby tu bol jasný popis ďalších zámerov, kde sa bude uberať a aby nedochádzalo k nedorozumeniam, či už finančným alebo obsahovým, čo by vlastne táto kozmická infraštruktúra európskeho typu mala prinášať. Myslím si, že to je vec veľmi dôležitá a do budúcnosti, pre budúcnosť tohto projektu je to vec nepostrádateľná. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem pekne. Kolega Weber. Ďakujem pekne. Správa kolegu Patričela nám dáva opäť možnosť spustiť alarm, pokiaľ ide o budúcnosť e, programu GMS. Moji kolegovia, každý sebe vlastným spôsobom, už počiarkli dôležitosť tohto programu pre nás, ale tá podstatná vec, tá už bola spomenutá, ten podstatný problém a tým je financovanie. 3 miliardy už bolo, bolo investovaných do GMS zo strany e, Európskej vesmírnej agentúry doposiaľ. A všeobecný názor je, že tieto prostriedky boli vynaložené účinne. Avšak na naše veľké prekvapenie 29. júna Európska komisia navrhla, aby program GMS bol e, vyňatý z financovania ďalšieho viacročného finančného rámca do roku 2014 a aby to bolo ponechané na členské štáty rozhodnúť sa, aká bude miera ich participácie od, toho, od tohto momentu. A to bude mať e, veľký vplyv na e, náš program na ochranu klimati- pred, pred klimatickými zmenami, environmentálnymi zmenami a takisto to bude vplývať na priemysel, na odvetvie európske. Takisto to vplýva na, na ten program, ktorý má za cieľ spraviť z Európy lídra, pokiaľ ide o sledovanie Zeme a pokiaľ ide o environmentálne a humanitárne aplikácie, ktoré vyplývajú z takéhoto programu. Program GMS to je druhý program v rámci kozmického priestoru zo strany Európskej únie. Podľa nás musí pokračovať financovanie z rozpočtu, pretože ináč je tu riziko, že bude sa postupne rozpadať. E, nemyslím si, že musím počiarkovať ten ekonomický kontext, v ktorom sa ocitáme. E, sú to časy krízové a členské štáty na seba prijali záväzky úsporné, úsporných opatrení a krátenia škrtov e, bohužiaľ príde e, k, ku kráteniu príspevkov členských štátov, pretože budú veľmi vyberavé v rámci tohto nového návrhu, čiže budeme potrebovať silný záväzok zo strany Európskej únie. Z tohto dôvodu opätovné zavedenie e GMS programu do ďalšieho viacročného finančného rámca by bola vhodná Komisia chce 834 miliónov ročne. a Je nevyhnutné teda opäť začniť do toho viacročného finančného rámca tento program a ja by som to chcel predostrieť spravodajcovi. Chcem e, apelovať na ňo, aby to bolo to centrálnou líniou jeho správy. On to tak aj teda skutočne robí a my musíme spraviť všetko, čo je v našich silách na to, aby GMS program bol e, v budúcom finančnom rámci. Ďakujem. E, ďakujem pekne, pán predseda pani Nibler, ďakujem aj všetkým kolegom, ktorí sa už dotkli otázky financovania GMS. Aj ja by som sa chcela v rámci môjho príspevku sústrediť na tento moment. A moje pripomienky k tej konkrétnej respektíve chcem konkrétne otázky to smerovať na komisiu v rámci toho oznámenia, ako povedal kolega, tam sa hovorí o financovaní GMS a hovorí sa o vyňatí z rozpočtu čiže v období 2014-2020. Na druhej strane v tom istom oznámení sa hovorí o tom, že GMS e, má byť prioritným opatrením. E, chcem sa teda spýtať komisii, e, ktorá musí mať vlastne ten cieľ, aby tá politika bola koherentná, aby viedla koherentnú politiku. Ako je to vôbec možné, keď v jednom oznámení formulujem istú prioritné opatrenie, ktorým je v tomto prípade GMS, tak potom Komisia musí zabezpečiť, že bude e, zabezpečené financovanie v, na úrovni rozpočtu spoločenstva a po druhé, čo najrychlejšie chcem poprosiť e, z tohto pohľadu komisiu o stanovisko, o objasnenie. Tu nebojujeme proti komisii, ona vlastne musí sledovať ten istý cieľ ako my tu v parlamente a tým je posilnenie e, politiky v oblasti kozmického priestoru, GMS, Galileo a to všetko podľa možnosti čo najrychlejšie presadzovať naši v úvozovkách politickí nepriatelia sú v tomto prípade tie členské štáty. Ja sa preto pýtam, že ako je možné, že e, je tu takýto nekoherentný postup zo strany komisie. Kolega, respektíve zástupca komisie e, by mohol e, ešte raz sa vyjadriť k tomu. a mohol by povedať, ako to vyzerá na komisii, pokiaľ o tieto diskusie. Áno, ja by som sa chcel tomu venovať. Myslím si, že to je otázka, ktorú je treba hneď vyriešiť. Možno komisia môže zareagovať bezprostredne. Môžem vás poprosiť, pán González? Thank you, Mr. E, ďakujem, pán predseda. Komisia tu nevníma nejaký rozpor, e, pokiaľ ide o spôsob, akým bolo prezentované financovanie GMS e, v oznamení o viacročnom finančnom rámci povinnosť, ktorú máme na našich pleciach, je financovať všetky politiky EÚ. Komisia rozoznáva tie priority, ktoré musia byť e, naviazané na Galileo a GMS, avšak je tu medzi nimi rozdiel. Robíme tu rozdiel, pretože Európa únia je jediným vlastníkom Galilea, Čiže je to nevyhnutné zosúľadiť tú potrebu poskytnúť financovanie e, v rámci tých obmedzení, ktoré, ktoré, ktorý funguje pre všetky politiky a zároveň teda prihľadnú na tú prioritu, ktorú si GMS e, zasluhuje. A z tohto dôvodu sa GMS ešte stále objavia, teda figuruje v tom oznámení komisie a z tohto dôvodu komisia sa pokúsila nájsť alternatívny spôsob budúceho financovania GMS mimo rozpočtu EÚ. Je to náročná vec, ale Komisia navrhuje konkrétny spôsob riešenia budúceho financovania GMS. E, Samozrejme, modality toho financovania bude nevyhnutné zadefinovať v patričnom čase. Ďakujem, pán predseda. Dobre, tak vezmeme na vedomie toto vyjadrenie. Možno by ste mi dovolili tiež jednu pripomienku. E, domnievam sa, že musíme dať pozor, a toto platí aj na adresu komisie, Kolega Glante tu s veľkou verou hovorí o tom, že politika v oblasti kozmického priestoru získala nový rozmer po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy, musíme byť konzekventní a keď povieme, že je to jedna z veľkých e, úloh, tak musíme na to naviazať aj finančné prostriedky a to pre projekty, ktoré už boli započaté, ako aj pre tie, ktoré sú plánované ako, ako nové, ktoré majú byť spustené. Je to pomerne nedôveryhodné, keď to nafúkneme, veľkým spôsobom a povieme, že urobíme veľké bombastické projekty a potom e, nie sme vôbec schopní dokončiť tie projekty, ktoré už boli začaté. A z tohto pohľadu si myslím, že tá politika potom vyznieva veľmi nedôveryhodne. A ak nie sme schopní e, zabezpečiť financovanie pre tie už bežiace a prebiehajúce projekty, tak potom som zvedavý, ako v rámci rokovaní s radou dokážeme zabezpečiť čo len jedno dodatočné euro pre tie predpokladané projekty. Keby som bol nejaký členský štát, tak by som povedal, že nemusíme sa vôbec púšťať do nových úloh v takomto kontexte. Takže pozor, aby sme takýmto postupom v konečnom dôsledku sme si nedali pole pod nohy, pokiaľ ide o, o nové projekty, lebo kolega to povedal správne. Je to dôležitý projekt a nie len z pohľadu nejakého demonstratívneho, ale aj z pohľadu potenciálu, ktorý je možné využiť pre priemysel pre odvetvie to vedia všetky, keď sa poz, všetci, keď sa pozrieme na vývoj v Spojených štátoch za posledné 10 ročia, vidíme, aký potenciál sa tam črtá. To len ako krátka pripomienka dodatočná a otázka na pána Patričela, či ešte raz si želá vystúpiť, nech sa páči. No, diciamo che eh, nella mia relazione, seppur di sintesi... Ďakujem pekne krátkosti som predstavil eh, moju správu, nejaké predbežné postrehy. A takisto som aj reagoval predbežne na tie návrhy komisie. Eh, samozrejme, prioritou je ponechať GMS v rozpočte. V rozpočte únie to naďalej zostáva prioritou. A to je vec, s ktorou sa bude musieť vysporiadať náš výbor. Ešte, sa to, ešte nás to čaká a všetci kolegovia sa budú musieť pozrieť na ten návrh v celosti. Je, bude nevyhnutné ho analyzovať eh, v rámci tej práce počas nadchádzajúcich týždňov. Takže spravíme všetko, čo je v našich silách, pokiaľ ide o istý brainstorming z našej strany a takisto brainstorming komisie, aby sme spravili, aby sme sa takýmto spoločným úsilím dopracovali k eh, riešeniu, ktoré nájde podporu čo najširšiu Takže ide o to, aby sme sa dali dohromady, aby sme dali hlavy dokopy a uvidíme, ako spoločne dokážeme pokročiť e, v tejto veľmi dôležitej záležitosti pre Európsku úniu. A nadovšetko pre prospech ľudí, obyvateľov EÚ. Ďakujem. Ďakujem, takže srdečná vďaka. To bude veľmi dôležitá úloha a mali by sme sa pokúsiť, pokiaľ to bude možné, z toho spraviť tému nielen pre obmedzený kruh špecialistov medzi nami, ale keď to chceme brať vážne, tak naozaj to musí byť téma, do ktorej bude zaangažovaná celá škála, teda skoro všetci na, na tomto výbore. Keď sa pozriem na príspevky, ktoré zaznievajú v oblasti energetiky a v oblasti klimatických zmien a keď sa potom pozriem, čo sa deje v prípade priemyslu a kozmického priestoru, tak myslím si, že je to neprimerané, ten počet príspevkov, ktorý zaznel v týchto dvoch oblastiach venovaných. Nemal by, e, nemali by sme sa zredukovať len na výbor, ktorý sa zaoberá klimatickými zmenami a environmentom. E, sú to veci ešte, ktoré sa týkajú našej pôsobnosti, ktoré spadajú do tej pôsobnosti a ktorými by sme sa mali zaoberať. A som rád, že kolegovia to dnes takto zdôraznili a spomenul. Ja myslím, že každý v rámci svojej skupiny by to mohol ešte raz podporiť. Teraz sa dostávame k ďalšej dôležitej téme okruhu a sú to otázky, otázky dopravné. Kolega Karinš sa o to staral a preto mu dám hneď aj okamžite slovo v rámci bodu 16. Nech to krátko predstaví. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Stručne ide o stanovisko pre výbor pre dopravu k Bielej knihe komisie doprava v EÚ, tak aby tento systém bol nákladovo efektívny. Tuším, sa nám to dnes do poludnia naťahuje, takže chcem stručne načetnúť 5 bodov. Všeobecné ciele Bielej knihy myslím, že môžeme podporiť. To je po Po druhé, konkurencieschopnosť. Teda ak chceme ušetriť energiu, tak by sme nemali obmedzovať mobilitu a mali by sme vyhodnotiť všetky opatrenia z hľadiska dopadu na konkurencieschopnosť. Nechceme znižiť našu konkurencieschopnosť eh, v prospech väčších úspor. Po tretie, IKT a ich úloha. Ja myslím, že tu sa nachádza obrovský potenciál, pokiaľ ide o zvýšenie efektívnosti v intramodálnych systémoch dopravy, keď e, niečo privezieme loďou do prístavu, ako to potom pokračuje železnicou, cestnej doprave a tak ďalej. Takže tam je naozaj obrovská rezerva, pokiaľ ide o e, efektívnosť, pokiaľ ide o úsporu. Ten potenciál e, ktoré IKT môžu poskytnúť, musíme využiť, ho nevyužívame. A tiež pomocou IKT môžeme znížiť e, potrebu vykonania určitých, určitej prepravy alebo určitej dopravy. Po štvrté, výskum, európsky výskum, ako môže tento prispieť k zvýšeniu efektívnosti Myslím, že túto oblasť musíme zdôrazniť. Musíme zdôrazniť, že výsledky výskumu sa musia pretaviť do komerčnej reality, takže musia dostať na trh, byť implementované. Po piaté, biopalíva. Ja si myslím, že sa v nich skrýva obrovský potenciál. Takto by sme znížili náš, eh, našu závislosť na dovoze ropy ale väčšie zapojenie biopalív do palivového mixu musíme vysvetliť spotrebiteľom, pri najmenšom u nás, majú obavy z toho, aký vplyv by biopaliva mohli mať na motory. Takže toto musíme náležite odkomunikovať občanom tak aby to všetci dobre chápali. Toto je teda tých mojich 5 krátkých bodov. A teším sa teraz na vaše príspevky. Ďakujem veľmi pekne. Pani Hol sa prihlásila. Chcem sa poďakovať pánovi Karinšovi za naozaj takéto dobré zhrnutie dvojke a peťke by som sa rada vyjadrila. Súhlasím s vami a tiež sa, že to spomínate, že energetická účinnosť a konkurencieschopnosť, že je potrebné ich vnímať spoločne. Ale možno by som to vnímala trošku pozitívnejšie. Myslím si, že je tu množstvo indikácií toho, že zvýšenie efektívnosti zvyšuje aj našu konkurencieschopnosť. Napríklad komisia v posúdení e, vplyvov hovorila o tom, e, že v prípade efektívneho využívania, využívania e, zdrojov tak sa napríklad spory predlžuje sa životnosť motorových vozidiel a tie vyššie úvodné náklady eh, sa dajú eh, rýchlejšie, ich navratnosť je rýchlejšia v prípade znížených nákladov na palivo. Takže toto je tá správna eh, cesta. A všetky opatrenia a technológie na zvyšovanie efektívnosti eh, vozidiel, že to všetko už je k dispozícii, že nemusíme eh, nič nové vynachádzať, musíme len uplatňovať to, čo už eh, máme. A potom správanie spotrebiteľov sa čiastočne mení. U nás v Veľkej Británii počet vozidiel, ktoré boli teraz nakúpené a majú menej emisí než 100 gramov na kilometr CO2, tak počet týchto vozidiel e, sa e, zvýšil na dvojnásobok. Toto je obrovský prírastok a myslím, že spotrebitelia samotní e, vidia, že energetická účinnosť prináša úspory. K bodu číslo 5 Teším sa, že tam, uvážate, že tam uvádzate udržateľné biopaliva, lebo tá udržateľnosť je kľúčová. Zatiaľ nevieme, čo je udržateľné biopalivo. E, čakáme na dokument od komisie a musíme sa pripraviť na to, že možno nakupované, nami nakupované biopaliva, Európou nakupované biopaliva e, udržateľné nie sú, ale my potrebujeme v našom mixe udržateľné biopaliva. Bioetanol dovážaný z Brazílie a rôzne iné druhy bioetanolu sú udržateľné. A myslím, že aj dokument komisie e, toto potvrdí, takže Druhá generácia biopalív, tá podľa mňa skrýva veľký potenciál. Budeme si teda, môžeme si byť istí tým, že toto je ten správny spôsob eh, udržateľného udržateľné výroby a udržateľného používania biopalív. Súhlasím so správodajcom v tom, že tá komunikácia, tá osveta je veľmi dôležitá, aby spotrebitelia nemali problém s využívaním takýchto palív. Ďakujem kolega Glante. Áno, pán predseda Damian, páni. Ja hovorím v mene pani Thompson, tá je naša teňová spravodajkyňa, ale nemôže tu byť, takže stručne. Pani Thompson, naša skupina si myslíme, že toto stanovisko obsahuje mnoho zaujímavých aspektov, ale jeden chýba, pokiaľ ide o európske, európsky systém dopravy, ide o elektromobily nespomínajú sa tam. A pokiaľ ide o cieľ zelená doprava bez CO2, tak e, tam by e, podľa nás mal byť v stredobode pozornosti práve elektromobil Eh, musíme si klasť, kde sa budú nabíjať tieto elektromobily, eh, či je možnosť skladovania energie, pripojenie na sieť a tak ďalej. To sú veci, na ktoré sa chceme zamerať a pani Thompson, naša skupina, predložia k tomuto pozmaňovacie návrhy. Toľko za pani Thompson, možno ešte niečo za moju osobu. Pán spravodajca túto otázku načetol alternatívne paliva, e, či ich akceptuje verejnosť alebo nie. Ja som z veľkej krajiny a tam máme tiež problém e, s prímesami e, do palíva. Nuža občania zkrátka majú problém s tankovaním tohto, týchto palív, pretože sa boja o zdravotný stav, tak povediať, sa svojho vozidla. No a myslím si, že vláda aj priemysel by mali e, investovať do osvety, pretože e, tí ľudia, e, pretože mnohí ľudia často sa skôr obávajú toho, čo tankujú do svojich vozidiel, skôr než toho, čo ich deti dostávajú na raňajky. To je trošku nepríjemné. Ďakujem pekne. Ďakujem, kolega Weber. Áno, ďakujem. Áno, tento dokument je mimoriadne ambiciózny, možno až príliš. Ja by som chcel pripomenúť, že bohužiaľ, ako to často býva s európskymi textami, žiaden zo základných eh, cieľov predchádzajúcej správy, to je Biela kniha 2001, že ani jeden z tých cieľov nebol dosiahnutý. A práve preto by možno bolo dobré, keby sa niektoré ciele, ktoré sú príliš ambiciozne dlhodobého hľadiska, keby sa nejako pretavili do realizovateľných strednodobých alebo krátkodobejších cieľov, tak aby príslušní zodpovední politici, národní, regionálni mali lepšiu orientáciu, presnejšiu, pokiaľ ide o kroky, ktoré je potrebné prijať doprava zajtrajška musí vyhovieť mobilite občanov a tiež musí prispieť k hospodárskej výmene. Podniky je potrebné upovedomiť o potrebe e, využívať e, potenciál relokalizácie využívanie postupov a technológií, ktoré prispievajú k optimalizácii dopravy, tak aby sa jej objem celkovo znižoval. Napríklad e, taká práca, to je dobrý príklad. Ja si myslím, že v tomto kontexte je veľmi dôležitá dostupnosť a mobilita pre osoby. Otázka územnej súdržnosti v je veľmi dôležitá a myslím, že dokument to dostatočne e, neodráža. Spoločný európsky priestor dopravy sa nepodali dodržať, dosiahnuť, ak nebudeme mať e, e, všade rovnaký prístup pre všetky podniky a všetkých občanov. Na záver by som chcel zdôrazniť skutočnosť, že táto biela kniha má také dve časti 10 špecifických objektov, cieľov je tam, e, vyčísliteľných, toto je naozaj vynikajúci spôsob postupu, e, vyčísliť ciele a takto sa ich snažiť dosiahnuť. Ten deviatý cieľ sa mi zdá byť veľmi dôležitý a on je e, bohužiaľ zatiaľ taký vágný. O čo tam ide? Ide tam o väčšie uplatňovanie systému užívateľ platí, respektíve znečisťovateľ platí. No a ja by som bol rád, keby tam tá biela kniha uvádzala konkrétnejšie kroky, ako praktizovať tento systém znečistovateľ platí, môžeme nejako zdaniť cestnú dopravu, leteckú dopravu alebo tú námornú, čo by možno potom znižilo ich atraktivitu. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem. Chce sa prosím vedieť komisia? Nie, dobre. Tak, pán Karinš, nie je to treba? Dobre. Žiaľ, bez mikrofónu. Dobre, teraz ešte jedna vec, ale ho tam pozmývacie návrhy 7.9. A čo teraz? Už len dúfajme, že tu bude dobrá spolupráca s pánom Karinšom. Ďakujem. Tento bod končím. V rámci 17 nemám žiadne body. Stretávame sa 8. septembra, ale to všetci aj tak viete, takže vám všetkým želám pekný deň. A pán Ody, prepačte, nevidel som vás, pán predseda. Jeden z poslancov požiadal začiatkom tohto týždňa, či by 8. septembra bolo hlasovanie. Vy ste Raveli, že nám dáte doplnkové informácie, lebo sú tu určité politické formácie, ktoré majú byť niekde na, inom, inom, na nejakom inom mieste. Takže by ma zaujímalo, že či bude hlasovanie alebo nebude. No už sekretár mi hovorí, že áno, že sa bude musieť hlasovať, tak aby sme mohli vybaviť potrebné veci. Hm, viem, že pre vás to nie je dobré, ale je to treba. Eh, ak bude možné, ak bude možné sa vyhnúť tomu hlasovaniu, pokúsime sa o to, pozrieme sa na to, ale ak eh, niečo z časových dôvodov nepôjde inak, tak sa bude musieť hlasovať vtedy. pánovi, tak toto spravíme. Áno, aby sme mohli byť, keby sme mohli byť, prosím, informovaní, informovaní čo možno najskôr. Ďakujem. Ďakujem, dovidenia.